podpredsedničky komisie vys, e, vysokej predstaviteľky o dohode o stabilizácii doložka o vzájomnej obrane. Takže nech sa páči, pani Mogherini, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Toto určite nie sú bežné časy, to je jasné. Stojíme pred e, bezprecedentnými výzvami. Naši občania žiadajú, sa pýtajú, e Ehm, aká bude odpoveď únie. Sme v 28 príliš eh, komplikovaným zoskupením, príliš eh, ťažkopádnym, aby sme prijali v týchto ťažkých časoch rozhodnutia. Naša odpoveď vzhľadom na eh, strašné atentáty v Paríži, myslím, že prekvapila mnohých pozorovateľov. Niektorí z nich očakávali, že v tých najťažších hodinách Európa bude rozdelená, ehm, zničená týmto bojom a ja som e, sa zúčastnila všetkých zasadnutí Európskej rady po 13. E, novembri. A chcem vám povedať toľko. Naša reakcia, reakcia Európskej únie bola reakciou skutočnej únie od prvého dňa. Ako viete, po tých teroristických útokoch v Paríži Francúzsko žiadalo podporu ostatných členských štátov, tak ako to predpokladá článok 42.7 eh, eh, zmluvy Európskej únii. Počas eh, zasadnutí Rady ministrov obrany 17. novembra členské štáty vyslali jasný odkaz. Odkaz jednoty a solidarity s Francúzskom Okrem politického odkazu článok 42.7 zmluvy obsahuje konkrétne záväzky a povinnosti pre členské štáty. Členské štáty majú povinnosť teda je tam slovko Shell, majú poskytnúť podporu a pomoc e, členskému štátu, ktorý bol predmetom útoku podľa svojich všetkých možností. Táto formulácia sa bežne vníma ako odkaz na použitie vojenskej e, sily, ale bez pochyby článok 42.7 sa tiež e, týka podpory prostredníctvom iných nástrojov alebo možnosti podpory nevojenskej povahy. Článok vyjadruje vysokú úroveň e, záväzku a je na každom členskom štáte, aby si určil presnú povahu pomoci a podpory, ktorú v končnom dôsledku poskytne. Ale rámec je európsky. Kľúčový princíp je jednota v rôznorodosti. Francúzsko požiadalo o podporu Európskej únie a Európska únia zareagovala jednotne. Francúzsky minister obrany e, dal dve konkrétne požiadavky ministrom. Poprvé, podporiť Eh, akcie, operácie, ktoré Francúzsko robí v, proti Daešu v Syrii a po druhé eh, vykryť nedostatok zdrojov, ktoré sa môžu vyskytnúť v medzinárodných vojenských operáciách alebo misiách v dôsledku eh, presunutia francúzskych síl na boj proti Daešu. Francúzsko sa obrátilo bilaterálne na členské štáty s konkrétnymi požiadavkami po zasadnutí Európskej rady vo formáte ministrov obrany s takisto neustalou účasťou štruktúr Európskeho krízového, krízového manažmentu a ja som bola osobne informovaná o situácii. Takže neexistujú, ako viete, konkrétne procedúry na implementáciu článku 42.7 a ako viete, tento článok zatiaľ nebol použitý v európskej histórii. Preto implementácia sa môže prispôsobiť konkrétnym podmienkam. A e, hoci článok 42.7 retne, aká je úloha e, štruktúr Európskej únie, tieto nástroje a mechanizmy môžu existovať e, na e, boj proti teroristickej hrozbe proti členským štátom, aj keď som povedal, že teda nie je to špecificky konkrétne upravené znení článku zmluvy, my v Rade na požiadavku Francúzska sme sa dohodli na tom, že zapojíme Európsku úniu a jej štruktúry e, do celej implementácie ustanovení na zasadnutí rady som poskytla eh, alebo ponúkla pomoc únie, eh, eh, čo môže mať dopad napríklad na operácie alebo misie spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Takisto sme boli zúčastnení, teda zabrali sme sa týmto vo výbore vojenskom ako aj bezpečnostnom. Francúzsko boji eh, proti Daesh eh, má svoje eh, sily, ale nemalo to dopad na tie operácie, kde je Francúzsko aktívne spolu s EÚ. Takisto tento článok umožňuje, aby ho využil ktorýkoľvek členský štát, tak potrebuje vlastne prístup k nejakým medzinárodným dohodám v oblasti bezpečnosti. Článok samotný sa odvoláva na skutočnosť, že záväzky a spolupráca v tejto oblasti budú v súlade e, so záväzkami v zmysle e, NATO pre tie členské štáty, ktoré sú aj členskými štátmi NATO. Mechanizmy na transformovanie politickej solidarity na konkrétne aktivity sú silné a myslím, že dnes si všetci uvedomujeme, že nie sú iba, že, že neexistuje žiadny národný štát, ktorý by odolal tým hrozbám, pre ktorými sa ocitáme a preto je tá naša jednotnosť aj v tejto oblasti našou silou rôznorodosť našich obranných aktív, špecifická povaha e, našich politík e, vôbec e, nie je záťažou, je to silou únie. Žiadna iná moc vo svete nedokáže zmobilizovať takúto širokú škálu nástrojov zahraničnej politiky a obrany. Jednotnosť v rôznorodosti to je naša sila, môžeme ju využiť bez toho, aby sme sa báli použiť všetky ustanovenia zmluvy, ak budú slúžiť národnému alebo kolektívnemu záujmu. Často sa stiažujeme na, eh, na, na tie veci, ktoré nás rozdeľujú. Chcem povedať, že eh, môžeme byť teraz aj hrdí na našu jednotu a silu tam, kde ju nachádzame. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka. Začíname rozpravu. Na dve minúty pán kolega Galer. Ďakujem, pán predsedajúci. Francúzsko ako prvá krajina po otrasných útokoch v Paríži využila klauzulu v zmyslu článku 42.7. My ako parlament a ako skupina APP e vítame e, jednotnú podporu členských štátov v reakcii na túto požiadavku, avšak si uvedomujeme aj to, že tento článok v prvom rade je aj politickou záležitosťou, že situácia pre krajinu, ktorá ako prvá vytvorila tento precedens, nebola veľmi pohodlná. Francúzsko sa samo muselo vlastne postarať o to, e, aby definovalo, čo vlastne potrebuje, muselo sa obrátiť na jednotlivé členské štáty, aby dostalo pomoc. Uh, my ako parlament sme už vašej predchodkyni, myslím, že v roku 2012, dali tú výzvu, aby navrhla praktické opatrenia ehm, a návrhy, e, ktoré by sa mohli uplatniť, ak sa tento článok niekedy využije a aby sa pokúsilo definovať, ako konkrétne sa bude e, konať a kto bude príslušný. Žiaľ, doteraz to nenastalo, vy ste to povedali tiež. A opäť tu máme situáciu, e, kedy hranice medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou e, sa stierajú a preto by bolo dôležité, aby všetky možnosti, ktoré nám zmluva ponúka, boli aktivované. V oblasti vnútornej bezpečnosti je predsa zjavné, že policajné orgány, e, orgány e, ochrany hraníc, e, národné spravodajské služby zdieľajú, teda je dôležité, aby zdieľali informácie, ktoré majú, aby sa zabranilo tomu, čo sa môže stať. A som presvedčený, že tie členské štáty, ktoré už je, chcú spolupracovať, tie, ktoré sa chcú spoločne angažovať, že tie sa musia dokázať postarať aj o to, aby aktivácia tých permanentných štruktúr spolupráce e, priniesla sebou lepšie plánovanie a lepšiu realizáciu spoločných aktivít. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Gáler. Na úvod som zabudol oznámiť, že kolegovia sa teda vymenili, že tak veľmi zaostávame za programom, že aj v tejto rozprave nebudú žiadne modré karty, ako už v predchádzajúcich rozprávach. Takže teraz 2,5 minúty Pán kolega Pašku. Um, I can only regret that uh, the report I prepared in 2010 naozaj ľutujem, že správa, ktorú som pripravil v roku 2012, bola 4 roky predčasne spracovaná po tom, čo som si vypočul, čo ste povedali. Opakujem, čo sme žiadali v tejto správe uh, bez odpovede. Sú tu ľudia, napríklad Van Orden, geoffrey ktorý pozná históriu tejto správy. Nuž, žiaľ, tá výzva bola ignorovaná a teda keď Francúzsko požiadalo na miesto článku 222 ktorý sa týka presne terorizmu, e, teda požiadalo o článok 427, tak sme museli impre, improvizovať a museli sme vlastne vytvoriť precedens pre všetky budúce podobné situácie. Ako bývalý minister obrany e, vidím určitú hodnotu v tom, že sa púšťame do neprebadaného teritoria, ale Ehm, pozrieme sa na to aj, ako to bude zajtra. Táto situácia opäť ilustruje, že EÚ je ohrozená tým, že e, sa akoby nechá unášať do svojho vlastného sveta e, ďaleko od reality. Nepredpokladali sme, že článok 42.7 sa niekedy využije a nevyužili sme možno nástroje preventívnej diplomácie, keď to bolo možné a teraz e, musíme využiť e, krízový manažment a riešenie konfliktov, čo je mnoho nákladnejšie pri e, riešení teda konfliktov, ktoré sú za našimi hranicami. V svete, kde dominuje silová politika, sa EÚ nemôže spoliehať na morálnu e, nadradenosť nevyužívania vojenskej sily na svoju obranu. Pravda je tá, že EÚ je predmetom útoku bez toho, aby vyriešila svoje interné problémy a jej reakcia sa nemôže spoliehať iba na mekú silu. A ak EÚ naďalej bude ignorovať realitu okolo nás, tak sa veľmi obávam, že e, bude mať rovnaký osud ako Liga národov koncom 30. rokov minulého storočia, čomu sa všetci chceme vyhnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Pasku. Teraz na 1,5 minúty kolega Van Orden. Ďakujem. Teraz by sme sa mali zamerať e, na boj proti ozajstnej teroristickej hrozbe, osobitne na pomoc Francúzsku a ďalším blízkym e, spojencom, e, ktoré boli nedávno terčom teroristických útokov a nemali by sme nahradiť ambície obrany EU federalistami v tejto sňovni. Skupina ECR preto je silne proti spoločnému uzneseniu, ktorá vyzýva k ustanoveniu spoločnej obranej štruktúry a kroku k autonómnej e, obrane v EÚ, e, samostatného NATO. Toto je nezmysel a my sme dlho varovali o nebezpečenstvách toho, že EU by sa e, babrala do obrany, čo môže byť otázka len našej národnej zvrchovanosti a NATO a je to nevyhnutná aliancia ktorá eh, im poskytuje istotu a eh, mnohí eh, boli zorazení, keď Lisbonská zmluva uvádzala doložku obrane, ale EÚ samo sebe nemá schopnosť poskytnúť kolektívnu obranu a v mnohých prípadoch 22 štátov EÚ je členmi na to a e, ten malý zvyšok e, okrem jedného sa účastňuje e, aktivity NATO. A určite nie dôvod vyvolať článok 5. Van Ort. Ďakujem, kolega Van Orden. Teraz na dve minúty, kolega Pajt. Ďakujem pekne aktivácia e, doložky vzájomnej obrany francúzskom nám dala možnosť, ale aj povinnosť e, zadefinovať jej účel a e, prospech dĺžka vzájomnej obrane nám e, dáva možnosť zadefinovať e, základy e, pre silnú obranu v EÚ, ktorá bude môcť čeliť bezpečnostným výzvam. Doteraz sa to vykladá ako bilaterál na povinnosť pre štáty pomôcť tomu, kto to potrebuje, ale musíme zabezpečiť, že správny akčný plán bude vypracovaný, aby každý pochopil svoje povinnosti. Keď štát sa rozhodne vyvolať a použiť tento článok, štát, ktorý to potrebuje, musí byť schopný dostať komplexnú pomoc veľmi rýchlo od ostatných členských štátov. Čas je v týchto prípadoch e, podstatný a tiež musíme pamätať na to, že toto nie je náhradou za článok 5 e, zmluvy na to, ktorá dáva úlohu koordinovať reagovať e, proti hrozbe voči jednému členskému štátu. Novú paradigmu, ktorú máme pred sebou s tými teroristickými otokami nás nutí riešiť mnohé aspekty, ktoré doteraz boli buď nepovšimnuté alebo jednoducho ignorované. Schengenský systém e, má svoj podiel e, z toho, že štáty teraz už otvárajú svoje e, hranice a hrozia, že zrušia princíp slobodného pohybu. Bez, vnútorná bezpečnosťou musí byť posilnená a takisto aj boj proti teroristom aby spravodajská sieť bola plne fungujúca, pre e, Kiskop, tam musíme vytvoriť e, Európsku spravodajskú agentúru, alebo aspoň umožniť Europol, aby mal viac e, kompetencií, aby mohol de facto plniť prírezovú spravodajskú sieť v členských štátoch vhodná, vhodný rámec pre spravodajstvo musí byť tiež zriadený a tiež e, zriadiť kontrolu vývozu zbraní. Ďakujem kolega Pajt. Teraz na 1,5 minúty má slovo pán kolega hm, prvý. Sentante. Ďakujem. Ehm, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, odmietame e, aktiváciu e, tejto doložky vzájomnej e, obrany, pretože ona je nesprávnou reakciou a mení EU na vojenskú alianciu. My nesúhlasíme s tým výkladom, čo uvádza Francúzsko teroristický atentát nie je vojenský čin takéto výklad je podvod medzinárodného práva. Je to e, návrat e, k logike e, boji proti teru, kde stačí zamrať sa na civilov a policajné kroky a spravodajstvo a um, zastavenie finančnej pomoci. Pred 13 rokmi vojna proti teroru e, je zlyhaním a spôsobila to e, milióny e, mŕtvych a spôsobila to monstrum ako Daesh. Zdá sa to byť pas, ale je to labyrint, pretože vláda nepomáha parlamentnej kontrole v procese aktivácie. Vráťme sa k trpezlivejším metódám e, k e, uplatňovaniu medzinárodného práva a charty OSN a nezasávania. E, útočme na nerovnosť a mm, chudobu a skončíme s vývozom zbraní. Ďakujem kolega Kolso Permuj a teraz na 1,5 minúty má slovo kolegyňa Valero. Ďakujem pán predsedci. V prvom rade chcem ešte raz venovať E, svoje myšlienky tým, ktoré, ktorí opakávajú obete tohto strašného útoku. E, samozrejme, treba bojovať proti terorizmu. Najdôležitejšie je, aby sme mu predchádzali. Je dôležité, aby sme e, na to používali správne nástroje. Dnes diskutujeme o uznesení a určite E, teda e, využitie tejto klauzuly e, je reakciou prezidenta Olanda na to, čo sa udialo v, Pará- v Paríži. Považované to bolo za vojenský útok a teda bola vyhlásená vojna, tak ako to urobil Bush po 11. septembri. A Bush niekoľko rokov teda viedol aj vojnu, ale viedlo to skôr k ešte väčším rozporom a k ešte väčšiemu terorizmu. V, ta- v Paríži boli predmetom teroristických útokov občania EÚ. Bol to, bol to odporný zločin skupín, ale nebol to e, útok štátu. Daesh nie je štát a preto e, treba proti tomu postupovať policajnými metodami. E, máme tu nebezpečný vývoj, ak vytvoríme takúto prax, že sa bude reagovať na to vojensky namiesto policajne, ak sa do toho zaťahnú do tej tzv. vojny všetky členské štáty. Mal by sa uplatniť článok 2022, ktorý sa v podstate práve venuje teroristickým útokom a Mm, určite by bolo dobre, keby mala e, rozvinutejšiu spoločnú zahraničnú a obrannú politiku EÚ, ale tu máme vlastne tých homegrown, tých domácich teroristov v Európe a máme e, teda e, akúsi, militarizáciu a preto sme sa rozhodli, že sa nepostavíme za túto spoločnú rezolúciu, za toto uznesenie. My sme si viac napis, teda napísali text, ktorý viac odpoveda našim úvahám. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ďakujem. Kolegyňa Valera, teraz na minútu má slovo kolega Hukem. Ďakujem, pán predseda. V Spodnom kráľovstve z nám hovoria, že nebude um, armáda, ale uh, po parických útokoch uh, no, to e, nechal žiadne pochybnosti o tom, kam smerujeme. Dokonca aj Tony Blair teraz otvorene vyzýva k skončeniu národnej zvrchovnosti e, tým, že e, dáva kontrolu nad vojskami, ktoré poslil do vojny Bruselu. Keď osobne Tony Blair povie niečo hlavne o vojakoch, najlepšie je robiť úplne opačne. A keď ja som bol vo v armáde, tak e, som e, prisahal vernosť e, jej veličenstvo kráľovné a dúfam, že nebude niekto prisať vernosť pánovi Junckerovi. My by sme nemali mať ďalší konflikt, kde Európa je rozdelená. Čo ak Argentína by sa rozhodla opäť zautočiť na Falklandy? Čo keď Francúzsko prestane s všetkým vývozom zbraní? E, každá vláda má e, za najdôležitejšiu úlohu ochraňovať svoj štát a preto spo... Ďakujem kolega Hukem a teraz na minútu má slovo kolega Obermeier. Ďakujem, pán predseda Korakošan. E, som e, hrdý e, na ozbrojenú neutralitu mojej vlasti a ja nemám pochopenie preto, keď kroky našich šéfov vlád postupne rušia našu nezávislosť a Rakúsko e, je e, bezprostredne e, členom NATO prostredníctvom partnerstva z roku 2013 a preto nie počudovania hodné, keď Rakúsko medzi tým sa stalo aj členom EU Battle Group a Solidarita samozrejme pri zachovaní národnej zachovanosti a to je podľa mňa samozrejme základom Európy, ale primerane k tomu aj e, táto e, povinnosť e, pomoci vzájomnej obrany nemôže e, byť e, zadnými dvierkami e, k účasti na cezatlantickom vojenskom partnerstve. Papadakis. Teraz na e, jedna pol minúty kolega Papadakis. To komunistické koma της Ελλάδας to... Komunistická strana Grécka odsudzuje spoločné uznesenie a umiestnenie eh, operačného hlavného stanu podľa článku 32 zmluvy a vytvorenie eh, veliteľstva a aktiváciu doležky o eh, vzájomnej obrany zvyšuje eskaláciu imperialistickej intervencie v Sýrii a vedie k vytvoreniu Európskej armády spolu s NATO. Vy prelivate krv ľudí, aby ste vedeli, e, či e, e, ropa vatka tam pôjde cez Sýriu, to je plán USA, alebo ruský ropovod pôjde cez Irán. A vy ochraňujete záujmy Kataru a vaše imperialistické plány majú aktívnu pomoc vlád a Gréci sa majú vysloviť proti imperialistickým vojnám bohatstvo patrí ľuďom a oni by mali používať to bohatstvo. Pán predseda, pani podpredsednička, kolegyne, kolegovia, domnievam sa, že e, to bol e, akt solidarity, keď sme e, naplnili francúzsku požiadavku, ktorá má právny základ v článku zmluvy Myslím si, že by e, nebolo správne, keby sme použili e, článok 5 zmluvy o NATO, pretože e, to by bola konfrontácia západu s islamským svetom a NATO by muselo byť oveľa širší, širšie nasadenie a ten článok, ktorý sa použil, hovorí o terore v EÚ. A je to otázka o pomoci medzi členskými štátmi žiadna európska operácia Európskej únie, ale my musíme sa zobrať otázka, či e, e, nemôžeme e, poskytovať e, služby, e, kde každý a kto to bude organizovať a mali by sme si e, riešiť spoločné e, stratégie, ako napríklad Justin Case a e, Mali by e, sme e, sa zobrať e, službami, ktoré jednotlivé štáty môžu poskytnúť a potom by sme mohli rýchlejšie konať bez zvýšeného rizika voči našim vojakom. A je to vojna na Blízkom východe, ktorá je pre nás všetkých nebezpečná a musíme ju e, e, vidieť v spojení s medzinárodným terorizmom, kde je tu nová dimenzia. Nemáme tu klasickú e, vojnu medzi štátmi, máme tu vojnu o územie a v rámci tohoto boja územie sa vedie vojna s vojenskými silami aj prostredníctvom terorizmu. A to nemá nič spoločné so zmluvou to. a na to správne upozornila vysoká predstaviteľka. A nejde o to, aby e, mal veliteľstvo e, permanentná struktúra viac kompetencie, ale viacej služieb. Ďakujem teraz kolegyne Gomez. E, e, a cláusula de defesa mútua invocada pela França depois dos últimos atentados terroristas em Paris abre o desafio de passarmos das palavras aos atos na política. Obrana dĺžka, ktorú uplatňuje Francúzsko, e, bol spôsobená zmenou e, v časoch a treba e, začať konať a nielen rozprávať. E, pozrieme sa na frontovú líniu Daesh a vidíme, aké nešťastie sa stalo a k strategickej orientácii vysokej predstaviteľky je potrebné, aby členské štáty teraz prijali konkrétne postupy, aby sa uplatnila e, táto doložka o vzájomnej pomoci. Musíme zjednotiť zdroje a koordinácia, aby sme obhajovali strategický záujem sveta, e, ktorý e, sa riadi zásadnej právneho štátu. Je zbytočné hovoriť o solidarite, keď neprekonáme tie zastaralé pojmy keď e, naplníme konkrétne e, nástroje tejto doložky. Ak e, chceme byť učení v boji proti terorizmu aj v Európe, aj na globálnej úrovni. No, pani minister Fotiga, jeden... minút. Ďakujem, pani Fotiga, jednu minútu. Ďakujem bardzo. Ďakujem k prekvapeniu pozdravteľov aj právnikov e, po útokoch v Paríži Francúzsko e, vyzvolo poplatenie článok 42.7 e, miesto toho, po týchto teroristických útokoch druhý článok a to vyvolalo dvojstranné vyjednávania s členskými štátmi e, za účelom tohoto postupu a rada vyjadrila e, myselnú podporu Francúzsku pre ďalší postup a už vidíme, že e, s tým môže byť spojený ďalší problém, ktorý bude vyžadovať jednohlasné rozhodnutie rady. Ďakujem pani ministerka za veľmi lakonické vystúpenie pani poslankyňa Hilde Waltmans. Eh, Ďakujem, eh, pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka. Je to prvýkrát, eh, čo členský štát vyvolal článok 42.7 a je jedinečné, že 27 členských štátov jednohlasne povedalo áno. Um, treba povedať dve veci, nebolo by lepšie, keby EÚ sama vyvolala úplne tohto článku, aby ona sama eh, zaujala vedúcu pozíciu a úlohu. Nemali by sme potom spoločnú európsku reakciu a eh, nemal by rada potom to konanie ešte rozšíriť, aby sme eh, mohli spolu s komisiou sami vykonať konkrétne kroky. A po druhé, pani Mogherini, je to naozaj katalizačný moment Myslím, že po týchto udalostiach by sme mohli by sme vybudovať Európsku armádu, Európske ozbrojené sily a keď to nerobíme teraz, tak kedy potom ten, tento hybnú silu by sme mali teraz využiť? Ďakujem pani Sofia Sakorafa, jednu minútu. Poprvýkrát tu máme vyvolanie uplatnenia doložky o vzájomnej e, obrane a hovorí sa, že hodnoty EÚ e a bezpečnosť občanov EÚ je terčom útoku a potrebujeme solidaritu všetkým voči všetkým stálu a e, štedrú solidaritu, pretože tieto hodnoty nemajú e, národnú identitu, kto je nepriateľ. E, to je nebezpečie, že e, my obhajujeme ľudské práva a tých, ktorí diskreditujú naše hodnoty. Kto bombuje tieto štáty a kto ozbrojil džihadistov? Ak si niekto myslí, že ukončenia vojenskej pomoci e, skončí s touto situáciou. Musím zmeniť e, politiku, kolegovia pani Mogherini, zmenu, ktorá e, bude začovať politiku intervencia a blokát a bude používať e, výlučne nevojenské e, opatrenia na znižovanie chudoby a sociálno-ekonomický rast a symetrickú spoluprácu. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Rivazi. Nech sa páči. Minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Po tých uh, emóciách, uh, útokov a uh, eh, pekných slov, uh, aká je naša schopnosť uh, naozaj bojovať efektívne proti terorizmu? Táto klauzula vzájomnej pomoci, najmä článok 42.7 zmluvy o EÚ, sa používa skutočne jedinečným a prvom, prvým spôsobom a vzťahuje sa na politiku bezpečnosti a obrany, e, ktorá by mala byť spoločná, ako to žiadajú e, zástupcovia všetkých strán. Využitie tejto klauzuly e, je teda o to významnejšie vzhľadom na to, že tí teroristi, ktorí zautočili na Francúzsko, boli zvnútra Francúzska. Ehm, my v našej rozprave v parlamente mm, nepríjmame tie rozhodnutia, už vôbec nie k tomuto článku. Eh, a pani Mogherini, eh, táto klauzula je vlastne symbolom regresie budovania Európy, pretože privileguje eh, bilaterálnu logiku v rámci komunitárnej organizácii. Čiže naozaj je naliehavé, ja som francúzska, ale Francúzsko musí zabíja to, za čo bojovalo, za, tú, za to pohnanie Európy, k tým, že uplatňuje tento článok, ktorý ide proti európskej obrane. Merci. Eh, pani minister Michel eh, Aliomari. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Aliomari. Ďakujem, pán predsedajúci. V mene francúzského ľudu chcem poďakovať v prvom rade všetkým krajinám, ktoré eh, vyjadrili podporu tejto klauzule. Chcela by som im poďakovať samozrejme za to, čo aj konkrétne urobili, ale vo všeobecnosti za ten e, odkaz solidarity, e, ktorý sme pri tejto príležitosti dostali. Zároveň, pani vysoká predstaviteľka, je pravda, že tie otázky k realizácii tejto klauzuly vyvolávajú aj otázku, e, čo dokážeme urobiť my, aby sme sa bránili, pretože zopakujem, všetky krajiny, vážení kolegovia, všetky krajiny sa môžu stať e, terčom e, teroristov, niektorých sa to už aj žiaľ udialo. A mm, nemôže na to zareagovať NATO. Ako bývalá ministerka spravodlivosti som veľa v tejto vlasti pracovala a teda uh, Naozaj na to nie je tá štruktúra, e, ktorá by mohla zareagovať. My musíme brániť našich spoluobčanov. To je prvou úlohou štátu a štát samotný to dnes nedokáže. Nech už sú akékoľvek tie aktivity, všetky sú medzinárodné. To nie je vzdanie sa zvrchovanosti, je to praktická organizácia. Takže pani vysoká predstaviteľka, naozaj potrebujeme uh, pokročiť veľmi konkrétne v tej Európe obrany. Viete, aké sú naše e, presvedčenia, aké sú naše názory a treba teda dosiahnuť pokrok. Ten harmonogram realizácie to musí byť najprv nejaký všeobecný trvalý rámec, potrebujeme predvídať, predpokladať, aby sme dokázali okamžite zareagovať. Dnes e, tam ešte nie sme, pretože nemáme tento e, permanentný e, e hlavný štáb. E, generálny štáb. A e, potom samozrejme hovorili ste o tej jednote v rôznorodosti, čiže naozaj je potrebné rozpracovať štruktúrovanú e, spoluprácu trvalej povahy. Toto sú tiež e, pragmatické a konkrétne veci. Pani vysoká predstaviteľka, čakám na vašu odpoveď. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani ministerka. Pán poslanec Žil Parňo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani vysoká predstaviteľka, vážení kolegyne, kolegovia. Po útokoch e, z 13. novembra 2015 francúzsky prezident François Hollande e, uplatnil článok 427 Lisovskej zmluvy počas svojho vystúpenia vo francúzskom parlamente v kongrese 16. novembra 2015. Vzhľadom na barbarstvo, vzhľadom na ten odporný zločin a vzhľadom na E, tú chuť smrti na našom území, e, európska solidarita bola jedinou e, možnou reakciou. A dnes táto solidarita je symbolizovaná článkom 42.7 zmluvy o fungovaní EÚ. Áno, Francúzsko potrebuje podporu Európy, pretože často sama, samé bojuje proti tým hrozbám, ktoré na nás útočia Eh, potrebujeme pozitívne zareagovať na eh, využitie tohto článku a ďakujem tým, ktorí na to rýchlo pozitívne zareagovali. Musíme eh, komunikovať aj novú politiku globálnej stratégie, stratégie v oblasti odbrany a bezpečnosti Eh, až do júna 2016 teda by sa malo také niečo vypracovať a eh, je dôležité, aby eh, toto použitie klauzuly zo strany Francúzska mohlo nabrať prevádzkový rozmer. Je to poprvýkrát, že členský štát využil túto klauzulu a teda Uh, urobme z tohto prvého pokusu niečo trvalé na budovanie európskej obrany, ako to tu spomínali, spomínali viacerí kolegovia. Uh, už, sa nemôžeme, uh, už si predtým nemôžeme zatvárať oči. Európa stojí pred bezpečnostnými výzvami a musíme sa im postaviť spoločne. Sú to hrozby uh, naše bezprostrednej blízkosti, Sahel, Blízky východ, Stredný východ a naša bezpečnosť je spoločná, je regionálna. Nemôže sa rozdrobiť. A vzhľadom na túto situáciu iba skutočná Európa e, spoločnej obrany dokáže sa tomu postaviť. Európa sa nemôže e, spoliehať len na krajinu, ako je Francúzsko. A Francúzsko e, nemôže sa samé zaoberať bezpečnosťou Európy. Nemajme teda strach povedať tým, ktorí chcú stále menej Európy, že sa mília. Mília sa naopak len prostredníctvom e, väčšej Európy, viac Európy sa dokážeme e, efektívne postaviť tomuto terorizmu v, vo, v tejto vojne. Takáto je realita. Takáto je, e, no, takýto je náš politický projekt, ktorý Európe dá tú prestíž, ktorú stratila v rokoch krízy. Ďakujem kolegovia a pani vysoká predstaviteľka za vašu pozornosť. Mm, naozaj je to veľká rozprava a dnes v Európskom parlamente spolu s vami e, riešime tieto veci, riešime to spolu s radou a prichádzajú odpovede, e, ktoré čakajú nielen Francúzi, ale 500 miliónov Európanov. Ďakujem za pozornosť. E, Ďakujem pekne, pán poslanec. Slovo dostane pán Luke. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je jasné, že Francúzsko si zaslúži e, podporu, solidaritu, aktívnu pomoc zo strany všetkých, všetkých štátov Európskej únie pri ochrane proti teroristickým útokom, ktorým je Francúzsko ako i my e, vystavené, ale že väčšinové frakcie, sociálni demokrati a kresťanskí demokrati to využívajú na to, aby to, tým odôvodnili európsku e, obranú jednotu, to znamená predstupeň k európskej armáde, to je neprimerané. Neznamená to, že teraz potrebujeme európsku armádu, pretože Francúzsko je vystavené teroristickým útokom. Vážené dámy a páni, je to jednoducho tak, že e, máme funk funkčný, fungujúci bezpečnostný systém z NATO. A v rámci NATO by sme mali riešiť všetky bezpečnostné, bezpečnostné hrozby. Solidarita spočíva v tom, že, e, spolené, že e, členské štáty budú dobrovoľne spolupracovať s Francúzskom, ale nič viac nie je nevyhnutné. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo dostane teraz pán Urban Krespo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, atentáty v Paríži sa snažili e, spôsobiť e, klímu teroru a hrôzy medzi občanmi, aby sa vytvorili múry a strach. Pokiaľ príde k tomu, že sa zavreme domov, že sa budeme báť, že sa zavreme doma, že sa izolujeme, tak terorizmus vyhral. Európska únia Eh, keď Bush vyhlásil globálnu vojnu proti teroru, tak Európska únia sa k tomu pridala. A pozrime sa na všetky katastrofy v Iraku, ktoré nastali. Bomby a bombardovanie spôsobilo len ďalšie bomby a ďalšie, utra- u- ďalšie utrapy. A preto chceme odmietnúť eh, článok 42 doložky v vzájomnej obrane, ktorý spôsobí, že vznikne vojenská aliancia z Európskej únie. Bojujeme proti fanatizmu, bojujeme proti fašizmu, proti barbarstvu väčšou demokraciou. Nechceme participovať na, eh, falošnom, eh, na falošnej voľbe medzi bezpečnosťou a obranou. Ďakujem pekne, pán poslanec. Eh, Francisco Jose Milan Mom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Mogherini za vaše vysvetlenie doložky o vzájomnej obrane článku 42 po teroristických útokoch, ktoré nastali a prišlo k tomuto článku. Bol to samozrejme útok proti všetkým Európanom a musíme e, všetci sa postaviť proti džihadistickej hrozbe a európsky ministri e, obrany, ktorí sa e, stretli niekoľko dní po útokoch, to vyjadrili je dôležité a zásadné, aby sme spolupracovali spolu s ďalšími partnermi iz arabských krajín. Je potrebné poraziť Daesh a vyriešiť konflikt v Sýrii, ale cesta vojenská nie je dostatočná. Predpokladám, že e, stretnutie 25. E, januára umožní posilniť naše aliancie. Pokiaľ ide o Sýriu, všetci musíme spojiť sily, bojovať proti e, terorizmu, myslím aj Irak. E, treba vyriešiť situáciu v Lí a podobne. Preto je potrebné spolupracovať so susedmi v rámci e, programu susedskej politiky Európskej únie, aby sme e, dosiahli stabilitu v danom regióne. To musí byť odpoveď Európy. A na záver chcem povedať, že rôzne útoky v Európe a ďalšie konflikty v našom susedstve sú motívy, ako bolo povedané, pre prehlbenie politiky obrany v rámci Európskej únie na základe e, mechanizmov, ktoré sú v zmluve Európskej únie. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Pikula. Ďakujem pekne. Po útokoch e, z Paríža z minulého roka e, francúzsky minister obrany požiadal o to, aby prišlo k vyvolaniu tohto článku 42 zmluvy o Európskej únii po prvý raz v histórii požiadal, aby členské štáty pod, poskytli možnú podporu po útoku na území Francúzska. Mnohí zle interpretujú túto časť Lisabonskej zmluvy, ako by to bol, ktorá je podobná s článkom 5 e, zmluvy o NATO. Podľa tohto článku všetky členské štáty NATO majú povinnosť e, prísť na pomoc e, napadnutému členskému štátu. E, Európska únia nemôže takto naplniť tento článok. E, tu ide skôr o solidaritu. Mnohé krajiny sa vyjadrili podobne. E, Francúzsku je možno pomôcť rôznymi spôsobmi, nie nevyhnutne len vojenskými. Avšak táto situácia vyvoláva mnohé ďalšie relevantné otázky, ktoré sa týkajú internej bezpečnosti EÚ, ktoré idú e, za rámec ochrany národných štátov. Najlepšia odpoveď by bola urobiť to, čo je potrebné, aby spoločná bezpečnostná a obranná politika nebola najslabšou linkou európskej integrácie. Prvé návrhy už boli predložené v roku 2014, kedy sme počuli, že je potrebné viac synergie na to, aby bolo možné e, dosiahnuť lepšie výsledky, avšak e, vývoj spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky spôsobuje viac otázok než odpovedí a možno otázka týkajúca sa jednoty tejto politiky je východiskový bod, na ktorý sa musíme pozrieť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Barekov. Ďakujem pekne, e, pán predseda. A ne zašto tu nemáme obšte armie. Um, musíme zabrániť uh, e, terorizmu, aby prekročil hranice, ale nemáme európsku armádu. Uh, čo? Kto má hra- chrániť európske hranice, keďže mier je ohrozený? Metódy e, tých e, zombikov Daešu sú hrozbou proti európskym štátom. Európske štáty musia viesť vojnu, ktorá si vyžaduje veľké prostriedky. Moja krajina je na vonkajšej hranici a Mm, je to mm, najchudobnejšia krajina Európy. Potrebujeme prostriedky na to, aby sme to zvládli. Moja krajina je dejskom operácií a boja proti Rusku a e, Turecku namiesto vytvárania nejakého generálneho štábu Európa nám musí dať prostriedky, aby sme sa bránili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Kalniete, nech sa páči. E, vážený pán predsedajúci, pani podprednička komisie, naša diskusia dnes nám pripomína, že 60 rokov po vstupe e, že 16 rokov po e, vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti stále nie sú jasné mechanizmy a fungovania Eh, tohto článku a zmluvy eh, skôr len v teoretickej eh, úrovni. Na rozdiel od článku 5 zmluvy o NATO existujú žiadne štruktúry a žiadne núdzové plánovanie, pokiaľ ide o implementáciu tejto klauzuly. Reakcia na útoky v Paríži a celý vývoj počas minulých rokov preukázali, že potrebujeme Európsku obranú úniu, ktorá bude zahrňať krajiny, ktoré budú chcieť užšie spolupracovať v otázke obrany, aby sme e, mali dobrý základ pre permanentnú štrukturovanú kooperáciu. Tiež potrebujeme Európsku centrálu, vojenskú centrálu pre kolektívnu obranu v úzkej spolupráci s NATO. V podstate užšie, užšia kooperácia medzi EÚ a NATO je e, kľúčová z hľadiska obrany našich štátov, spoločnosti a infraštruktúr v budúcnosti. Ne, musíme znovu vynaliezať koleso, ale musíme sa spoločne pripraviť pre všetky druhy útokov, či už to budú tradičné vojenské alebo vysoko sofistikované nevojenské útoky. Toto je presne e, miesto, kde EÚ má kľúčové miesto, ktoré má zohrávať. Ďakujem. Ďakujem. A e, e, nech sa páči, slovo dostane pani Nidžil. Ďakujem pekne, je to prvý raz, kedy prichádza k vyvolaniu e, tejto doložky o vzájomnej obrane a to, ako to budeme riešiť, bude slúžiť ako precedent. Potrebujeme dlhodobý pohľad a musíme vypracovať konkrétne usmernenia, ako postupovať v budúcnosti. Nech je to zároveň aj príležitosť pre posilnenie spolupráce a zdieľanie spravodajských informácií. E, členské štáty EÚ kolektívne míňajú oveľa viac na obranu ako ktorékoľvek iné právomoci, avšak vojensky sme menej efektívni, jednoducho preto, že nespolupracujeme. Ako môžeme, uh, ako môžeme obhájiť skutočnosť, že sa teroristi dostávajú k nám, pretože nie sme schopní eh, si zdieľať spravodajské informácie. Ako je možné, že strelné zbranie sa dostávajú eh, do rúk týmto teroristom. Spolupráca v EÚ poskytuje odpoveď. To neznamená, že by sme odobrali suverenitu od národných vlád, alebo že by sme e, boli konkurentom NATO. Je to úplne jasné e, v článku 427. Ide o to byť smart, inteligentný, podporovať klastre, e, spoločné obstarávanie, výskum, integrácia vojenského trhu a podobne. Vyzývam radu, aby obranná spolupráca bola prioritou. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán Plenkovič, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani eh, Mogherini, po brutálnych teroristických útokoch v Paríži Francúzsko rozhodlo vyvolať eh, článok 42 eh, odsek 7 zmluvy o Európskej únii a do, túto doložku o vzájomnej obrane a tým tiež e, to znamená, že, Európs, že členské štáty musia implementovať tieto nariadenia. Vidím to ako spôsob, ako zdôrazniť príspevok členských štátov. Videli sme i veľké zapojenie, angažovanosť členských štátov pri pomoci Francúzsko a, Francúzsku a zároveň ako odťažiť e, Francúzsko, odbremeniť Francúzsko od ďalších vojenských operácií. E, prostredníctvom uznesenia môžeme si preskúmať, ako posilniť mechanizmy kontinuálnej spolupráce, zlepšiť fungovanie Európskej únie, ako i celé širšie úsilie e, na práci na globálnej stratégii pre Európsku bezpečnostnú a zahraničnú e, politiku. Čiže radi by sme videli, ako sa bude implementovať článok 42.7 pri zohľadnení článku 222 ako i e, charty OSN, čiže ako to všetko dáme do kontextu Európskej únie. A preto akčný plán o obrane a Biela kniha o obrane sú jednou z priorít, ktoré budeme mať počas nasledovných šiestich mesiacov eh, holandského predsedníctva. Ďakujem pekne. Pán minister, pán posol Boris Zala. Jedna... Ďakujem pekne. Eh, pán Zala, jedna minúta. Naša rezolúcia správne požaduje rovnaké bezpečnostné garancie pre všetkých občanov Európskej únie a rovnako správne požaduje aj miesto európskej únie v bezpečnostnej rade osn. ale obe tieto požiadavky a požiadavku francúzska na základe artiklu forty two lisabonskej zmluvy nie je možné naplniť na bilaterálnej úrovni. obe tieto požiadavky bezpečnostné garancie občanom a miesto eú v bezpečnostnej rade osn môže umožniť len existencia európskeho velenia a spoločnej európskej armády malej operatívnej ale k dispozícii európskej únii ako celku. a to nie všetko rovnako potrebujeme európsku spravodajskú službu. bez týchto dvoch orgánov spoločného velenia a európskej spravodajskej služby tie úlohy ktoré lisabonská zmluva vyžaduje na ochranu našich občanov nie je možné splniť. ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A slovo dostane pán Kelam. Ďakujem pekne. Výzvu, e, výzva, ktorú predstavujú islamskí teroristi, je výzvou pre každý členský štát a pre všetkých občanov. Preto e, je tu výzva na solidaritu a vzájomnú pomoc. E, útoky v Paríži a e, žiadosť Francúzov o vyvolanie tohto článku e, môže, slúbiť, môže slúžiť ako taký budiček pre e, lepšiu koordináciu obranej politiky. Teraz ide o to, aby sme odhalili a vyčerpali celý potenciál v bezpečnostnej oblasti na základe zmluvy o Európskej únii. Je skutočnosťou, že tento potenciál je skôr zatiaľ len na teoretickej úrovni. Otázka je e, tiež, e, či článok 2.2 by mal byť paralelne využitý s článkom 42.7, pretože to by umožnilo, aby všetky prostriedky EÚ boli k dispozícii e, pre obete. Existuje urgentná potreba posilniť vojenskú spoluprácu EÚ s NATO, aby dohody v oblasti bezpečnosti boli kompatibilné, najmä v prípade ozbrojenej agresie na území členského štátu EÚ. A na záver e, praktický záver. E, využitie, na využitie kapacít EÚ potrebuje e, Európska únia velenie, centrálne velenie, vojenské velenie, potrebuje centrum, ktoré bude robiť núdzové plánovanie. Ďakujem. E, les attentats terroristes qui ont sauvagement frappé la france. Ah, tieto odporné útoky na francúzsko sa dotkli nielen francúzov ale aj celej európy. jediná možnosť ako efektívne bojovať proti terorizmu je prijať e, európske riešenie. klauzula o vzájomnej obrane je prvou e, etapou v tejto európskej reakcii. Ide o kľúčové ustanovenie v našom systéme Solidarity. Je to povinnosť Solidarity, e, ktorá je silným politickým aktom v čase krízy, hrozieb a e, útokov proti nášmu územiu. Pozitívne e, teda sa zareagovalo na francúzskú žiadosť a vítam angažovanosť niektorých členských štátov Samozrejme, e, prostriedky, ktoré má EÚ k dispozícii, sú veľmi rôznorodé a treba e, postupovať podľa konkrétnych e, krokov, sledovať konkrétne príspevky, aj keď to samozrejme nemôže byť neobmedzené. Ak sa spojíme, určite to nebude zanedbateľné. Aktivácia tejto klauzuly o vzájomnej obrane je vynikajúcou príležitosťou ako posilniť politiku obrany a bezpečnosti musíme e, využiť túto príležitosť, aby sme definovali jasnú stratégiu vo veci obrany, e, z, z, e, spojiť svoje úz, úsilie, to je absolútna nevyhnutnosť. Ehm, každý nemôže si stanoviť vlastné priority. Priority musia byť spoločné boj proti Daesh, ukončenie vojny v Sýrii, stabilizácia Líbie. Únia musí konať ako jeden mm, blok a takto dosiahnuť skutočnú zmenu. Ďakujem pekne. E, Sega gospodín zamestník Andrej Kovačev. Teraz pán Andrej Kovačev. Mogherini искат Vážený pán predsedajúci, vážená pani pred... Mogherini, európsky občania potrebujú naozaj efektívne riešenia, keďže to nebezpečenstvo je tu už prítomné. Spolu s USA, s Ruskom, s Čínou, s arabskými štátmi, treba si uvedomiť, a že je dôležité zabezpečiť aj mier e, v Iraku a v Sýrii. Pani Mogherini, musíme využiť článok 42 ako katalizátor predtým, než začneme budovať kapacitu bezpečnosti a obrany v EÚ, vrátane Európskej e, spravodajskej služby a spoločnej Európskej armády. To je prvý krok týmto smerom a musíme vytvoriť Ehm, civilno-vojenské centrum na úrovni strategickej a operačnej a potrebujeme akčný plán naliehavý, aby e, sa mohli akcie, ktoré vyplynú z uplatnenia článku 42 e, v stálej spolupráci s NATO realizovať a aby sme nezdvojovali štruktúry, ktoré tu už máme a aby sme efektívne vyriešili problém, ako je migrácia, boj proti terorizmu, a radikálny islám, musíme splniť svoje záväzky. E, nestačí, aby e, šéfovia v Bruseli prijali rozhodnutia e, a nikdy sa nezrealizovali, najmä pokiaľ ide o finančné záväzky. Ďakujem pekne. Ďakujem, teraz máme rozprávu každý aj a prvý má slovo pán Tomášič. Hvala lijepa. Vjerujem da je svakome razumnom jasno kako ovu terorističku prijetnju Ďakujem. Myslím si, že každý rozumný človek vidí, že táto teroristická hrozba sa nedá zvládnuť e, členským štátom osamoteným. Potrebujeme koordinovaný prístup, Francúzsko potrebuje našu pomoc, my musíme poskytnúť nie preto, že e, to musíme urobiť v zmysle článku 42.7 zmluvy o EÚ, ale preto, že to je tá správna vec a je to vzájme nás všetkých. Avšak e, nie som si istá, že Mm, spustenie tejto klauzuly o vzájomnej obrane je najlepším spôsob, ak, spôsobom, ako k tomu pristupovať, pretože uvedomujeme si, že Francúzsko e, je e, mm, predmetom ozbrojeného útoku, ale ten môže spáchať iba iný štát. A keby sme uplatnili túto mm, klauzulu, tak vlastne islamskému štátu dávame štátu štátu a to je v rozpore s našim doterajším postupom. Napriek úsiliu, e, ktoré teroristi vynakladajú, aby získali štátnosť, islamský štát treba považovať za teroristi byrokratickú organizáciu a nič viac. Preto som presvedčená, že e, spustenie tohto článku o vzájomnej obrane nie je v záujme únie. A to vôbec neznamená, že neposkytneme Francúzsku dobrovoľne potrebnú pomoc. Ďakujem pekne. E, Teraz pani poslankyňa Alidolfi na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Výborná Taliančina. Žiadosť francúzskej vlády o uplatnení doložky vzájomnej obrany podľa článku 42.7 je na jednej strane pochopiteľná, aspoň v princípe, vzhľadom na to, čo sa stalo v Paríži, no na druhej strane je to nevyužitá príležitosť správneho hľadiska. V tomto zmysle článok 222, ktorý opravuje prípad, kedy je členský štát obeťou teroristického útoku by bol určite vhodnejší pre tento účel. Len štát môže viesť ozbrojený útok. To sa tu povedalo. Okrem toho, táto voľba vedie k tomu, že sa dáva problém medzivládne metóde a nie metóde spoločenstva. Francúzsko jednostranne začalo bombardovať Sýriu a Členské štáty boli požiadané o to, aby pomohli. Európa nebola požiadaná ako celok. Nemohli sme teda poskytnúť jednotnú odpoveď a tým sme nevyužili príležitosť ukázať, že sme jednotní v boji proti terorizmu. Ďakujem. Táto dĺžka zomnej eh, pomoci článku 427 zmluvy a článku 222 zmluvy o podmienkach fungovania EÚ hovoria, že členský štát bol terčom útoku, dostane pomoc na svojom území. Takže túto doložku nemôžno použiť na narušenie národnej bezpečnosti členského štátu. Takže požiadavka e, Francúzska na podporu vojenských operácií v Afrike nemá právny základ. Tieto vojenské e, misie e, nebojú proti terorizmu. Ako sme videli e, pri kríze v Sýrii v 2011, ako to zistil výskum nezávislého think tanku, videli, že Ehm, sírska pozícia, ktorú podporuje ehm, Francúzska, pozostáva zo skupin islamistov a ehm, to ukazuje, aká je kvalita tejto organizácie. A toto zanedbávajú európske vlády, členské štáty sa majú zrieknúť intervencií, zasávania a imperialistických vojen. vojen. Epideus. Teraz pán Gorgos Epideus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ďakujem, pán predseda. Článok 427 zmluvy EU, to znamená določka o vzájomnej obrane, je povinnosťou na vysokej úrovni, aby členské štáty podporili e, iný členský štát, e, ktorý je terčom útoku alebo e, ktorý je ohrozený budúcim vojenským útokom. Toto je veľmi pekné rozhodnutia. To ukazuje, že Európska únia je rozhodná, keď má prejaviť solidaritu ďalšiemu členskému štátu. Ako máme veriť e, tomuto prípadu mnoho rokov? Ako dobre viete, Turecko hrozuje Grécko, e, ktoré je členom EÚ, s kazus belli, s vojnou. A keď e, Grécko vyžaduje svoje práva, a Turecko neuznáva Cyprus a ohrozuje Cyprus. E, aké bolo stanovisko EU k tomuto požiadala, aby Turecko prestalo takto sa správať a jednoduchý prípad. EU nebola rozhodná. Ako očakávať, že EU bude rozhodná, keď situácia je ťažká a bude vyžadovať vojenský zásah? Teraz pani Federica Mogherini. Nech uh, Ďakujem, dovolte na začiatok povedať, že tu jasne stojíme pred eh, hrozbou, ktorá asi nebola jasne pochopená a nebolo s ňou rátne v Lisabonskej zmluve a je jasné, že to je vnútorná zmluva a pamätajme na to, že národnosť teroristov bola občania EÚ, ale mali jasný vzťah do zahraničia, pretože tam mali jasné styky a podporu a výcvik a boli e, tým pádom spojení s tým, čo sa robí v Sýrii a v Dajši. Takže je jasné, že hranica medzi e, vonkajšou a vnútornou hrozbou pred 6 rokmi bola oveľa lepšie zadefinovaná, ako je tomu teraz. Takže povaha tej hrozby, dovolte mi to zvrazniť, aby som povedal tým, e, ktorí hovoria o potrebe e, braniť naše hranice. Prosím vás, dovolte mi Eh, pripomenúť vám, že útoky v Paríži žiaľ boli vykonané ľuďmi, ktorí majú ehm, pasy EU. Takže eh, nejde len o ehm, obranu územia eh, pri útokoch zvonku, ale ide o svetlejšiu vec, že ako zaručiť bezpečnosť našich občanov pred hrozbami, ktoré zároveň aj vonkajšia, aj vnútorná. A tomu musíme ehm, požiť rôzne opatrenia. A myslím a dúfam, že Globálna stratégia, na ktorej pracujeme, nám tiež pomôže znovu zadefinovať spoločné smerovanie o tom, ako zaručiť bezpečnosť našich občanov. V týchto časoch, ktoré sú sami o sebe iné a nové, dovolte mi reagovať na niektoré konkrétne veci, ktoré tu ozneli. Najprv použitie článku 42.7 miesto článku 22 V prvom rade je to pre jednotlivé členské štáty, aby prijali politické rozhodnutie o tom, ktorý článok chcú vyvolať, čo sa týka pomoci iným členským štátom. A no dovolte mi jasne porovnať tieto dva články, o ktoré tu ide. Článok 42.7 v prvom rade um, ozbrojená agresia alebo tak, Máme tu rôzne jazykové verzie v rôznych e, jazykoch na území členského štátu, pričom článok 22 hovorí o teroristickom útoku alebo o živelnej pohrome alebo e, pohrome spôsobnej ľudskou činnosťou. V oboch prípadoch členské štáty majú povinnosť konať. Čo sa týka povinnosti, v prípade článku 427 Pomoc pochádza od jednotlivých členských štátov, zatiaľ čo niektorí ste zdôraznený článok 22 tiež vyzýva k mobilizácii nástrojov EÚ, čo sa týka plnenia. A tu prichádza to, čo je najzaujímavejšie pre našu debatu o budúcnosti. Článok 42.7 necháva proces e, plnenia otvorený. A tu som si všimla, že tie usmernenia, ktoré ste uviedli, by boli užitočné v 2007 Verím, že dnes e, zažívame naplnenie tohto článku s využitím všetkých našich zdrojov a služieb a poradenstva. Toto sme urobili pri prijatí toho rozhodnutia, aby sme e, vyhoveli Francúzsku použiť článok 427 a chvíľou, kedy toto rozhodnutie bolo prijaté v Hrade pre obranu. To bolo viac menej 24 hodín. To e, bola rýchla reakcia európskych služieb. My sme sa zhromažili e, veľmi rýchlo a verím, že úsilie, ktoré do toho vkladali naše právne služby a naše štruktúry, ktoré zvládajú takúto úroveň pomoci, fungujú veľmi dobre a tiež koordinácie v členských štátoch a k plneniu článku 22, mm, na rozdiel od toho mm, sa predpokladá, že EÚ má koordinačnú lohu kvôli potenciálnemu mm, zaangažovaniu európskych nástrojov. Na dovolte mi povedať jednu vec, ktorú som zúraznila v úvodnom preslove, aj keď znenie článku 427 nevyzýva k uplatneniu konkrétnej úlohy EÚ, čo sa týka plnenia. My sme sa rozhodli spolu s Francúzskom a spolu s členskými štátmi počas zasadnutia rady, ktorá bola 17. decembra, sme sa rozhodli, že všetky relevantné štruktúry a inštitúcie EU, vrátane mňa, um, budú do toho priamo zapojené vo všetkých fázoch plnenia to bola politická voľba a myslím, že táto politická voľba uvádzala ochotu nás všetkých e, využiť tento článok ako spôsob na posilnenie úlohy EÚ v tejto oblasti. Je tu jeden prok, ktorý môže sa zdať technicky, ale myslím, že je dôležitý. Odmar Vrok to spomenul a to je umiestnenie požadovaných e, činov sa líši, čo týka článku 427 a článku 22. Prípadne článku 22 pomoc sa poskytuje v e, vnútri v území členského štátu na posilnenie jeho kapacít počas krízy a po, v prípade článku 427 Francúzsko jasne vyžadovalo pomoc vonku, v zahraničí a jasne, že to bol um, prvok, ktorý e, sa považuje za náš vlastný. A boli to aj ďalšie články, ktoré sa mohli použiť okrem týchto dvoch. Pretože všetci dobre viete, že máme článok 44, ktorý nikdy nebol použitý. A to by znamenalo, že by nastali kroky e, spoločnej bezpečnej obrannej politiky EÚ to znamená nejaké vojenské činy a s tým, že niektoré členské štáty, kde ochotné členské štáty by sa ujeli zodpovednosti spolu s radou, aby to viedli spolu v mene EÚ v operáciách CSDP. Moje politické hodnotenie je stále také, a myslím, že rada e, silno podporuje e, toto videnie, že to nie je a nebolo by to vhodné, aby EÚ ako taká mala vojenské operácie alebo misie proti Daesh. Toto je politická voľba, to nie je technické využitie zmluvy. A myslím si, že aj v tejto snehovni väčšina z vás by súhlasila, že to nie je teraz. Situácia sa môže zmeniť No a ja nevidím, že by CSDP mala úlohu, aby EU ako taká mala úlohu pri e, vojenskom zasahovaní proti Daesh, Sýrie a Iraku. Zatiaľ, čo máme ďalšie formy angažovania sa EU ako takej v fáze e, naplnenia článku 42.7 vo všetkých fázach. A to je povýšenie úlohy inštitúcie a jej štruktúr v porovnaní s um, znením článku, a to je politické znamenie, a okrem toho tu máme aj humanitnú prácu a prácu koalície proti Daesh, čo sa týka nášho globálneho záväzku. Čo sa týka otázky na to, 4 z tých členských štátov boli tiež e, členské štáty NATO a vzájomná pomoc EU je doplnkový prvok ku kolektívnej obrane NATO. To je jasne uvedené v článku 42.7 a to znamená, že záväzky a e, spolupráca v tejto oblasti má byť v súlade so záväzkami e, podľa e, Severoatlantickej zmluvy. Takže žiadna konkurencia, ale len doplňanie doplnková možnosť. A dovolím tiež eh, povedať všeobecnejšie, že my sme posilnili v týchto rokoch, kedy eh, na tom pracujeme spolu, ja ako vysoká predstaviteľka Jan Stoltenberg, ako generálny tajomník NATO, my sme posilnili spoluprácu medzi NATO a EU výrazne a ja očakávam, že ešte to bude konkrétnejšie rozmery pri vývoji našej stratégie v júni, keď na to pripravuje summit na to na začiatku júla. Tieto dva procesy prebiehajú paralelne. Máme tu úplne rôzne cesty a my si vymieňame názory, hlavne v týchto poliach, kde naša spolupráca môže mm, sa doplňať v prospech všetkých Napríklad e, v tých oblastiach, kde EÚ má jasnú pridanú hodnotu. V prípade kybernetickej bezpečnosti a e, ďalších hrozieb. V tejto oblasti naše záväzky stále zasilňujú. Napríklad e, francúzske rozhodnutie, s ktorým súhlasí rada, aby vyzvali k uplatneniu článku 427, je jasný znak, že EÚ môže a mala by byť videná ako určený poskytovateľ bezpečnosti zo strany e, členských štátov a po druhé, že solidarita je súčasťou našej únie a po ďalšie, že všetky články zmluvy možno použiť. A dovolte mi povedať, že nepotrebujeme ideologickú alebo teoretickú debatu prvom rade nemôžeme si dovoliť teoretickú debatu teraz. Bezpečnosť nášho kontinentu teraz je v sáske a mm, nepotrebujeme ideologickú debatu, potrebujeme využiť e, tie nástroje, ktoré už máme a vytvoriť politické podmienky na to, aby sme to e, robili spolu a zvrazniť pridanú hodnotu EÚ aj pri bezpečnosti a obrane, kde to môže byť e, kľúčovým e, cenným nástrojom, kde môžeme ochraňovať národné záujmy účinne, ako len čisto národným prístupom. EU má v tejto ohľade prídenú hodnotu, e, napríklad tých 17 misií a operácií, ktoré už máme na celom svete, to je nástroj, pre všetky členské štáty, aby mohli konať v rôznych eh, oblastiach, kde spolupracujeme lepšie ako samostatne prostredníctvom iných eh, prostriedkov, pretože sú konkrétne príklady, kedy eh, nástroje mm, boli lepšie ako nástroje NATO alebo OSN pri mierotvorných operáciách. A myslím si, že tu na si uznávame aj závery e, z Európskej rady z decembra aj z júna, kde jasne uvádzajú ich smerovanie, že chcú investovať viac do tohto rozmeru CSDP a verím, že aj s pomocou toho musíme pripraviť potrebnú politickú prácu, ktorú vykonáme na naplnenie ustanovení zmluvy aj pre bezpečnosť a prospech všetkých európskych občanov. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Otrzymałem Ďakujem pekne, pani predsednička. Dostali sme e, návrh znesenia a Zatváram túto rozpravu a hlasovanie v tejto veci bude